predsedu. Nemáme žiadne konečné rozhodnutie o DSM ni správe na požiadavku IMCO. Otázka témy ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu a preto e, Imko by mal zohrávať e, gestčnú úlohu spolu s ostatnými výbormi podľa pravidla 55 a relevantných príslušností, pádom 54 a ja by som rada všetkým pripomenula, že toto, vysiela, toto stretnutie je vysielané na internete a vítame všetkých, čo nás sledujú. E-meeting, aplikácia europal.europa.eu lomeno e-meeting je k dispozícii všetkým zamestnancom, politickým skupinám, všetkým eh, užívateľom, eh, ktorí majú laptop, eh, začnite používať a prispejte k digitálnej Európe. Chcem ho takisto pripenúť náš občasník. Momentálne vyšlo číslo 60 a tento občasník je k dispozícii na čítanie, ale aj na internete, kto sa chce k nám pridať a sledovať, čo robíme. Prejdime na schválenie zápisnice po stretnutie 22. júna popoludní. Môžem poklať e, zápisnicu schválenú. A teraz prejdeme na aktuálne informácie o trialógoch máme správu o káblových zariadeniach, o pomôckach osobnej ochrany a plynových zariadeniach, to je nariadenie a Chcel by som vedieť, či Antonio López ako spravodajca by sa chcel k tomu vyjadriť. Ak áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A prejdem do španielčiny. Vážne kolegovia, 11. júna sme sa stretli na technickom zasadaní teda na poslednom trialógu, to boli teda, bolo to niekoľko technických zasadaní, výsledok bol pozitívny, dá sa povedať, že sme všetci koordinovane pracovali v rámci všetkých pra- e, politických skupín, takže sa nám podarilo e, zabezpečiť taktiež e, príslušnú ochranu spotrebiteľa a spoločného e, vnútorného trhu. Dôležitú úlohu taktiež hrala naša pani predsednička Vicky Ford. Chcel by som hovoriť o štyroch zásadných bodoch týchto rokovaní. Poprvé, je to skôr e, teda viac informácií pre spotrebiteľov, tak aby teda tam bolo, boli posledné informácie na webovej stránke. Ďalej tam máme e, brzdový systém tých káblových zariadení alebo lanoviek, tak aby to bolo e, technicky, technologicky neutrálne, aby to umožňovalo spravodlivú hospodárskú súťaž všetkých hospodárskych subjektov. Ďalej, kompletnejší článok o sankciách, spolupráci s tieňovými e, spravodajcami sme teda posilnili systém sankcií v tomto nariadení a po štvrté by som chcela povedať, že sme podporili e, obavy členských štátoch, čo sa týka historických e, zariadení. Takže členské štáty budú mať právomocí, čo sa týka kategorizácie ich historických e, zariadení na svojom území. To sú teraz zariadenia, ktoré majú viac než 30 rokov. Iné taktiež môžu byť e, e, kategorizované, je treba vždy udať konkrétne informácie ohľadom teda technického stavu, uvedenia do prevádzky a tak ďalej. Chcel by som poďakovať Lucy Anderson tieňovej spravodajkyne, taktiež Paskovi Duranovi a všetkým ostatným kolegom, tým spravodajcom, ktorí odvedli veľký kus práce, e, ďalej Sebastianovi a myslím si, že aj komisii, ale mm, ostatné strany im pomohli. Tento spis je skutočne technologicky veľmi zložitý, komplikovaný, ale myslím, že nám to prinieslo pozitívne výsledky tieto rokovania. Ďakujem všetkým za účasť. Ďakujem, Antonio. Country Sarajú, spravodajkynia pre plynové zariadenia. Možno by si sa chcela vyjadriť takisto k trialogom ako takým. Ďakujem pekne. Minulé sme mali spoločné, minulý týždeň sme mali po spoločné stretnutie pre plynové zariadenia, osobné ochranné pomôcky. E, mali sme rozsiahle diskusie o ochranných osobných pomockách a nedostali sme sa veľmi diskusiám o e, plynových zariadeniach robíme pokrok v tej prvej problematike, ešte stále je tam zo pár vecí, ktoré musíme vyriešiť a samozrejme ja nie som spravodajkynia, som len predsedala trialógu a dúfam, že nájdeme nový dátum na trialóg o plynových zariadeniach. Máme ešte zo pár bodov, bodov, ktoré musíme dopracovať. Myslím si, že sa dosiahol pokrok aj v tejto veci, ak sa nemýlim, tak eh, to už bude na luxemburské predsedníctvo eh, budúci týždeň pani predsednička, pokiaľ sa nemýlim, ale dúfam teda, že sa nám podarí rýchlo tieto veci vyriešiť, tie, ktoré ešte ostali nedoriešené v oboch oblastiach ako osobné ochranné pomocky a plynové zariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Katrín. Chce sa niekto z kolegov vyjadriť k trialogom? Ak nie, tak spravodaj sa na ďalšiu správu stanovisko je emisné limity pre spalovacie motory, pre e, motorizované zariadenia nie na cestné použitie, tu nie, takže ak môžeme prejsť na ďalšie ostrojky, na ďalšiu tému, tu takisto nie je. môžeme prejsť na stanovisko emisné limity, spalovacie motory e, necestných pojazdných strojov. Andreas, a, e, ako je PP spravodajca, môžeš tak tomu vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za požiadanie. E, možno vyšlo taký kompromisný signál, pretože chcel by som sa niekoľkými slovami vyjadriť, ako spravod- keďže spravodajca na ďalší bod tu nie je program prítomný, tak by som sa chcel vyjadriť k triálogu, k smernici o bez, sieťovej bezpečnosti. Pani predsednička, ale zastante ma, ak budem hovoriť príliš dlho, ak medzi tým príde spravodajca. Pani predsednička, Pani predsednička chcel by som krátko mm, informovať kolegov o tom, že v Štrasburgu sme sa stretli s nimi spravodajcami, kde sme sa ujednotili na tom, že vzhľadom na rôznorodé nebezpečia a kybernetické útoky na EÚ podniky, dnes to napríklad boli polské aerolinky LOT, takže rozhodne nechceme sa odchýliť od ambiciozného návrhu komisie a preto sme prejavili obrovskú trpezlivosť a výdrž chcem poďakovať za trpezlivosť našim mojim tým spravodajcom a vďaka tomu sa nám podarilo dospieť k tomu, že sme vytvorili skutočne taký rámec pre EÚ, ktorý obsahuje jednotné e, pravidla, je to jednotný teda právny rámec, ktorý bude sa snažiť čeliť takýmto kybratickým útokom a tým pádom e, sme zaručili, že o pár mesiacov vo všetkých členských štátoch bude e, porovnateľná kritická infraštruktúra v tejto oblasti. Samozrejme sú tu teda aj e, otvorné otázky, ako bude prebiehať výmena informácií, ako budú vyzerať e, platformy online. A Predovšetkým nám ide o to, že chceme chrániť kritickú infraštruktúru a poskytovateľov takéto kritickej infraštruktúry v podstate e, dotlačiť k tomu, aby sa riadili príslušnými pravidlami. Lotyšské predsedníctvo je veľmi konštruktívne a preto e, si myslím, že sa nám podarilo robiť prvé kroky, napriek tomu, že to ešte nie je e, politická dohoda, ale už spravili prvé kroky. To všetko ďakujem. Ďakujem pekne za aktuálnu informáciu o počítačovej bezpečnosti, o kybernetickej bezpečnosti e, k stanovisku emisných limitoch pre spalovacie motory necestných pojazdných strojov v zamene EPP. Chcete sa vyjadriť? E, mm, kolegovia tu nie sú, ale overím veľmi rýchlo, či tí, ktorí sa chcú vyjadriť, sú tu alebo nie. Dobre, tak dám slovo priamo tieňovým spravodajcom pani Gepiny. Chcel by som pripomenúť kolegom, že hovoríme o kompromisných pozmenujúcich návrhov, je ich 35, ktoré boli nastolené k návrhu stanoviska. Maria, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Uh, žiaľ, tu nie sú spravodajcovia, aby som sa im mohla poďakovať priamo, predsa by som sa chcela poďakovať. Mala som veľmi dobrú spoluprácu so spravodajcom a s so ostatnými tieňovými. Mali sme viaceré stretnutia ako v Bruseli, tak aj v Štrásburgu a chcela by som povedať, že podľa mňa kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré sme vyjednali, nám umožnia dopracovať takú kompromisu. Takisto sa jedná o dobré stanovisko, ktoré vychádza nielen teda z tých technických aspektov, ale aj politických aspektov. Je to dôležitá správa, ak chceme zabezpečiť hospodárskú súťaž na trhu, ale zároveň aj ochranu spotrebiteľov a životného prostredia. Máme tu také tri ciele, ktoré sledujeme touto správou mm. medzi pozmenujúcimi návrhmi som sa snažila dohliadnúť nad ochranou výrobcov e, v Európskej únii. E, pretože dovážané motory pre takéto stroje musia plňať také isté podmienky kvality, fungovania a tak ďalej ako e, motory domácej výroby, pretože iba takýmto spôsobom môžeme chrániť európsku produkciu a môžeme zabrániť tomu, aby sa na územie Európskej únie dostávali výrobky bez kontroly Mm, čo by zároveň e, v podstate, teda na jednej strane chceme chrániť európsku výrobu, ale na druhej strane chceme aj zabrániť tomu, aby dochádzalo k úrazom a chceme chrániť spotrebiteľov a chceme obmedziť negatívny dopad na životné prostredie. Takže pri tom všetkom myslím si, že sa nám podarilo e, cez viaceré pozmenujúce návrhy správodajcov, tieňových správodajcov a kompromisov dopracovať sa k dobrému stanovisku, ktoré pomôže uh, prijatiu pozitívnej správy, ktorá bude mať pozitívne praktické dopady. Ďakujem pekne, Maria. A za ECR Daniel Danton, tieňový spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel súhlasiť s tým, čo povedala pani Grapiny, že sme pracovali veľmi dobre a pre všetkým som sa chcel poďakovať spravodajcovi, ktorý nás všetkých dal dohromady a Myslím si, že sme sa dopracovali k veľmi dobrému kompromisu. Z pohľadu našej skupiny mm, som celkom rád, že pozmenujúci návrh 45, môj pozmenujúci návrh, ktorý umožní nahradiť motory nahradením na trh tými, ktoré boli vyrobené pred januárom 2011, to bolo zahnuté do kompromisu, čo ma len teší. Zároveň tu bola ešte jedna vec, ktorá nám mimoriadne ležala na srdci tu by som sa chcel poďakovať spravodajcovi aj tieňovým za to, že zohľadnili naše obavy. Súviselo to s prechodnými obdobiami pre výmenu o náhradné motory a myslím, že sme aj tu sme našli dobrý kompromis o prechodné obdobia, teraz to je 18 mesiacov, ale zároveň to odrazí aj existujúcu platnú legislatívu, existujúce pravidla verejného obstarávania na železničnom trhu, a dve existujúce nariadenia a to bude predmetom ústneho pozmeňujúceho návrhu, ktorý som už navrhol, že ho nastolím za ECR, len preto by sa zabezpečilo to, že tento kompromis bude fungovať pre všetkých. Doplňme k majú 19 slova bez dopadu na smernicu z roku 2007 a nariadenie 1302 2013 mm, jedno, dochodí o to, aby 18-mesačné prechodné obdobie bolo v súlade s platnými pravidlami e, pre verné obstarávanie v železničnom sektore, ktoré sa riadi týmito dvoma smernicami. Dúfam, že sa teda na tom dohodneme. Naša skupina je spokojná a môže podporiť toto stanovisko. Ďakujem pekne, Daniel. A teraz v mene ALDE. Neviem, kto bude hovoriť. Ďakujem pekne. Mm, pani predsednička, by som chcela ospravedlniť Faranesa, e, ktorý tu dnes nie je a predstavím e, krátke pripomienky. Za ňu hovorí pani Charanzová. Diskusia prebehli hladko, spravodajca odvedol dobrú prácu a našiel vyvážený text. Takže pre skupinu ALDE sme mali problémy s ohľadom náhradných motorov a prechodným obdobiami, ale mnohé z toho bolo vyriešené a preto môžeme podporiť kompromis. Takže v mene ALDE by som sa chcela poďakovať za dobrú prácu ako spravodajcovi, tak aj e, kolegom tieňovým spravodajcom. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne. Chce sa niekto iný vyjadriť s kolegov alebo z iných politických skupín? Zdá sa, že nie, takže toto stanovisko nie je až také kontroverzné. Takže dnes budeme hlasovať tento týždeň 23. júna na výbore. NV bude hlasovať ako gestčný výbor 15. a 16. júla a na ktorú plenárku to pôjde, to ešte nevieme. Takže poďme ďalej na správu z vlastnej iniciatívy. hľadám kolegov, ktorí by mali sa vyjadriť, takže správa z vlastnej iniciatívy, o dohody so Švajčiarskom, prekážky plnej implementácie vnútorného trhu Andrea Šváb ako spravodajca. Máme pozmenujúce návrhy na zváženie. 67 bolo nastolených v takýchto pozmenujúcich návrhoch v správe. Maria, chceš začať? Za socialistov nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja si myslím, že tu sme mali šťastie z Andrea Šváb, sa takisto veľmi dobre spolupracuje. Podľa mňa táto správa má dobrú štruktúru, chcel by som sa poďakovať, je to vyvážený text a úplný text a je pravda, že sme tam nemali až tak veľmi čo dodať. V každom prípade sme chceli konsolidovať sociálny rozmer mojej správe, preto vzhľadom na to, z akej skupiny som, čiže ide o voľný pohyb e, žiadateľov. E, Andrea súhlasil s tým, že vzťahy medzi Švajčiarskou a Európskou úniou by mali predpokladať aj tento rozmer. E, ale zároveň by som chcela dohliadnúť aj nad e, akýmsi duchom reciprocity a spravodlivosti e, medzi e, Európskou úniou a štátmi e, zóny voľného obchodu. E, nemali sme problém s e, spravodajcom napríklad vzhľadom, že Švajčiarsko bude rešpektovať všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z dohody o voľnom pohybe osôb. Samozrejme, k tomuto bodu som trvala na nasledujúcich veciach. Ak Švajčiarsko nebude rešpektovať túto povinnosť, teda v podstate bude porušovať dohodu, a my chceme, aby Švajčiarsko dodržovalo tieto povinnosti, voľného pohybu osob a to je v mojom pozmenujúcom návrhu 4 ako doplnok. E, v bode 6 tu chcem trvať na, alebo zdôrazniť inú vec. Členské štáty a štáty únie sú úzko prepojené a na tom trvám úzko prepojené s cieľom zabezpečiť úplnú riadnu spoluprácu eh, medzi nimi navzájom s cieľom dohliadnúť nad integritou vnútorného trhu a navyše myslím si, že tu je potrebné aj dohliadať nad spravodlivou hospodárskou súťažou, nielen spravodlivou hospodárskou súťažou, ale aj e, nad aspektom tvorby pracovných príležitostí. A to je môj pozmenujúci návrh číslo 1. A čo sa týka zvyšku, môžem povedať, že práca Andrea za ostatných tieňových spravodajcov nám umožnili mať pozitívny dokument, ktorý podľa mňa zlepší vzťahy medzi Švajčiarskom a členskými štátmi únie. Ďakujem pekne, pani Kapiny. A teraz neviem, kto vystúpi za ECR. Vystúpite za neho, keď tu nie je? Dobre. Tak Daniel Danton. Ja viem, že kolega tu chcel vystúpiť tejto otázke, avšak sa spolnil, že nie je prítomný. A keď nemám vlastne jeho pripomienky, takže nemôžem povedať, aké je jeho názor, ale ja vás môžem sa vyjadriť za seba. Myslím si, že je predovšetkým veľmi dôležité, aby sme rešpektovali výsledok referenda vo Švajčiarsku. Švajčiari sa jednoducho rozhodli, majú určité obavy a jasne túto pozíciu vyjadrili. A ja si myslím, že komisia musí toto vziať do úvahy, že nájdu nejaké uspokojivé riešenie. Švajčiarsko nebolo úplne vždycky úplnou súčasťou vnútorného trhu a bilaterálne e, vzťahy, ktoré doteraz fungovali medzi EÚ a Švajčiarskom, to bolo pozitívne pre obe strany. A pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, to je jeden zo základných pilierov vnútorného trhu, tak e, tí ľudia, ktorí sa e, pohybujú, takisto musia mať možnosť e, byť sebestačný. A to je určite aj dôsledkom alebo cieľom tohto voľného pohybu a myslím si, že ľudia, ktorí sa pohybujú voľne, v podstate by mali kvázi reagovať na určité nedostatky, ktoré sú na pracovnom trhu, alebo medzery, ktoré sú e, v pracovnom trhu. Napríklad e, e, môže sa stať, že ako sme videli v prípade Británie, keď nejaké množstva ľudí prídu na jedno miesto a potom dochádza k určitej nerovnováhe na pracovných trhoch v takým prípade. Čiže treba sa pozrieť na švajčiarsky prípad s určitou mierou sympatie a nevylúčiť ich kompletne zo všetkých, všetkých ustanovenie v vnútornom trhu len preto, že sa takto Švajčari rozhodli, ako sa rozhodli. Čiže slobodný pohyb osôb je veľmi dôležitý pre vnútorný trh, o tom určite nepochybujem, ale je to iba jedna časť právneho vzťahu, ktorá existuje medzi EÚ a súčaskom tejto chvíli. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne, Daniel, teraz za ALDE. Dita Šracová. Um, I will speak on behalf of... Ďakujem pekne, ja budem hovoriť za pána Turmesa. Ma, um, ale mám aj pripomienky. Chcel by, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za konštruktívny návrh správy. Je veľmi dobrý e, na základ na diskusiu. Je tu niekoľko pripomienok podmenujúcim návrhom, podmenujúci číslo 5, ktorý zdôrazňuje vzťahy medzi prebiehajúcimi rokovaniami o zmluve TTIP. E, a aký by to mohlo mať vplyv potom na, na, pre krajiny EHP. To je dobrý prvok, pokiaľ ide odsek 6 a 7. Um, a vzťahy medzi EHP a ESVO. Toto treba vyriešiť v úzkej spolupráci s EÚ. Toto je veľmi dôležitý prvok, ktorý treba zdôrazniť. A kolegyňa dúfa, že sa podarí nám dosiahnuť určitú dohodu. Sú tu takisto pozvoňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rôznych percentov z hľadiska e, zaostávania v transpozícii európskej legislatívy a voči tomu nie sú žiadne námietky, len tie percentá musia byť správne. Um, ďalej, pokiaľ ide o jednotlivé produkty, polnospodárske produkty, um, to, na, na to bolo pozornená, že sú tu niektoré ešte produkty, na ktoré sa uplatňuje dovozné clo. Niektoré otázky už boli vyriešené, ale nie všetky. Preto ak sú nejaké otázky, tak ehm, ona ich teda ona vysvetlí. Takže ja som vlastne len odovzdala posolstvo e, za jej stranu a tiež sa teší na diskusiu s e, ďalšími spravo, spravodajcami. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pascal Durand? Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za to, že ste mi udelili slovo. My sme nepredložili žiadne pozmenujúce návrhy, ale chcel som zdôrazniť, že práca, ktorú vykonal pán Šváb, bola naozaj vynikajúca. A v podstate nechcem ani reagovať, skôr chcem iba poznamenať, že tá miera, keď bola dosiahn- o dosiahnutie vyváženosti, e, bolo vlastne podstatné z hľadiska možností, ktoré sa dali dosiahnuť. Čiže tu sa hovorí o tom, aké sú jednotlivé národné preferencie, ale zároveň tu bola určitá snaha využiť e, myšlienku jednotného trhu a využiť práve povinnosti a práva, ktoré súvisia s voľným pohybom osôb. Takže je veľmi dôležité hľadať takú tú správnu rovnováhu a práve o toto sa snažil pán Šváb o svojej správe, za tomu môžem poďakovať, aj keď tu nie je prítomný a môžem mu zablahošovať. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne. Dovolte, aby som len pripomenula, že ideme rýchlejšie, než sme naplánovali a preto niektorí kolegovia, ktorí mali byť tu, by nemali byť obvinení z toho, že nie sú prítomní. Viete, ako to presne je, viete, ako dlho môže trvať určitá rozprava. Um, E, tak nebudeme nikoho obvinovať z toho, že nie je prítomný a budú informovaní o tom, čo sa deje. Nezabúdajte, že nie, nie je vždy možné presne naplánovať e, trvanie rozpravy, čiže teraz otváram rozpravu k tomuto. Mám na zozname pani Gebhardt. Nech sa páči, ďakujem pekne. Nuž, a ja by som chcela poďakovať naozaj za veľmi dobrý návrh správy, ktorý naozaj predstavuje veľmi dobrú líniu a chcela by som sa ešte dotknúť ďalšieho bodu za našu politickú skupinu, ako aj povedala Maria. Ale v podstate aj Pascal Durand, pokiaľ ide o informácie, ktoré myslím, že pochádzajú od pána Daltona. Pretože je pravda, že musíme rešpektovať, čo občania vo Švajčiarsku e, sa, ako sa rozhodli. To nemôžeme prehliadať ani to obchádzať a to je dôležitá vec. Avšak Švajčiarsko tiež zároveň podpísalo dohovor s Európskou úniou. A preto musíme aj dbať o to, aby naozaj aj toto dodržali. A teda tu ten dôvod dohody, myslím si, že tak zároveň k tomuto dohovorí patrí aj slobodná pohyba, pohyby osôb a preto nemôžeme akceptovať, či vo Švajčiarsku alebo niekde inde budú európsky občania e, občanmi druhej kategórie. Všetci občania Európskej únie jednoducho sú ob plnohodnotnými občanmi Európskej únie a nemôžeme akceptovať, že niektorí z nich nemajú rovnaké práva ako ostatní. A to je niečo, čo myslím si, že tu nie sú žiadne výnimky ani, ani ale a podobne. Jednoducho je to tak. A toto treba Švajčarom jasne povedať, že tá slobodný pohyb osôb, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť v Európskej únii prostredníctvom dohovorov s inými štátmi, že to platí pre všetkých občanov EÚ a tu nebudem robiť žiadne kompromisy, ktoré by išli nejakým zlým smerom. Thank you very much, Mrs. Gephardt. Predsednička, ďakujem pekne, pani Gebhardt. Teraz um, Catherine. Styler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj tým, ktorí prispeli. Pre všetkým by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, pretože sa hovorí o zaostávaní v transpozícii týchto štátov z európskeho AKI. E, myslím si, že ja som bola členkou delegácie EHP a FT a mali sme aj s stretnutie medzi EÚ a Švajčiarskom a presne tam som chcela eh, opriamiť, obrať, respektíve spomenúť niekoľko objasnení, pretože eh, predchádzajúce referendum podporilo vnútorný trh a toto to referendum, kedy to bolo vo februári 2014, eh, zvráčilo vlastne to rozhodnutie. Je to do určitých miery taká výnimka, 34,3% eh, bol výsledok a za niekoľko mesiacov potom vlastne Švajčiari eh, do roku 2017 naozaj budú európsky občania diskriminovaní. Čiže keď si predstavíte, že do Švajčiarska dochádza každý deň 300 tisíc ľudí, ktorí chodí chodí pracovať do Švajčiarska každý deň, to sú európske občania, tak čo sa stane z ich e, s pozíciou či statusom e, okrem toho členovia, alebo respektíve tí, čo sú aj občan, obyvateľmi, 32 milión obyvateľov vo Švajčiarsku sú občanmi EÚ. Čiže to nie je len tak, e, čo si môžeme len tak, e, alebo prejdeme, necháme prejsť bez povšimnutia, pretože sú tam európsky občania, ktorí prispievajú v ekonomike, platia tam dane, e, žijú tam. Čiže toto sú naozaj veľmi závažné otázky. Keď bola e, urobená zmluva na páze referenda, potom príde iné referendum, ktorý vlastne si je protirečený s tým predchádzajúcim referendum a to za so sebou nesie určité dôsledky. A ja viem, že sú to sú to opatrenia, ktorí e, sa snažili e, vlastne uplatniť prísnejšie opatrenia pre migrantov a je rozdiel medzi tými, ktorí sem prídu, tam prídu prvýkrát a iní, ktorí tam už žijú a pracujú. Myslím si, že tiež e, nie je jednoduché e, len takto prehľadať a, a myslím si, že to stretnutie, ktoré sme mali pred e, pár mesiacmi v Cúrichu, myslím si, že je to dôležitá téma. Treba túto vec riešiť nielen v prípade Švajčiarska, ale celkovo z hľadiska toho, ako sa nám darí v presadzovaní aký je vnútornom trhu a ako rýchlo transponujú túto legislatívu do svojich jednotlivých jednotlivých vnútroštátnych predpisov tieto krajiny. Na toto treba tlačiť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Ešte chcel by niekto iný vystúpiť? Ďakujem ešte, ja mám niekoľko mojich vlastných e, pre, pripomienok. Teraz už nie som členka, či nie som predsednička, ale budem hovoriť za EPP. Myslím si, že môžem súhlasiť e, s mnohými, mnohými, čo povedali. Áno, mus, musíme rešpektovať referendum, to je jasné, ale treba riešiť tie dôsledky. A nedá sa mať dvojaký meter, e, pokiaľ ide o diskrimináciu európskych občanov. Nemôžeme mať takisto ani dvojaký meter, pokiaľ ide o slobodu pohybu. My máme takéto výzvy aj tu v samotnej EÚ a keď máme otvárať akýkoľvek precedens s našimi priateľmi a partnermi z Európskeho hospodárskeho priestoru, tak eh, to nebude také jednoduché. Takže my mali sme tu tiež aj veľmi dobré vypočutie, bol tu aj prítomný čerský veľvyslanec a ďalší zastupcovia orgánov, čiže nedá sa mať takú Európu a la carte, kde si budeme len vyberať, čo sa komu hodí. E, aká je, my chceme práve využiť tú eh, harmonizáciu a vnútorného trhu, chceme to posúvať ďalej a my chceme zapojiť do tohto samozrejme Švajčiarsko, ale E, aj keď respektujeme ich rozhodnutie, nemôžeme podkopávať naše vlastné e, výsledky. Čiže my musíme mať schopnosť e, poradiť si s populizmom a poradiť si s tými politickými silami, ktoré tu pôsobia proti Európskej únie, čiže treba naozaj spoločnými silami vysvetľovať, e, ísť do terénu a postaviť sa za slobodu pohybu a verím, že švajčiarske orgány to pochopia. A ja by som, chcela by som naozaj pochváliť Andreasa Švába za veľmi dobrú prácu, ktorú vykonal, keď sa snažil nájsť e, rovnováhu tejto veľmi komplikovanej téme. Ďakujem pekne kolegovia. Teraz e, posúdenie pozvoňujúcich návrhov budeme mať 15. júla a hlasovať e, sa výbor Inko bude 16. júla. Teraz pokračujeme ďalej e, stanoviskou k znižovaniu emisí z cestných vozidiel. Spravodajkyňou je Roža von Thun und Einstein a dnes by sme mali posúdiť pozmenujúce návrhy. Hlavným výborom je výbor Envy a spravodajcom je Albert Des. Máme 75 predložených pozmenujúcich návrhov, vrátane 13 v návrhu stanoviska a jeden kompromisný návrh bol už prejednaný na stretnutí tými spravodajcov a teraz, keďže Andrea Schwab mal zastúpiť spravodajcov spravodajkyňu Rožu v Tún. Teraz neviem, či tu je tieňavý spravodajca za SAD. Je tu niekto, kto vystúpi za SAD? Evelyn, you want to speak on behalf of the SND? Good. Es, es war zwar nicht vorgesehen, aber... No, nebolo to takto naplánované, ale myslím si, že pani von Thun und Holstein a teňoví spravodajcovia urobili naozaj veľmi veľký kus dobrej práce. No a všetko, čo, tomu, čo tu môžeme urobiť, aby sme zaručili, že pomôžeme životnému prostrediu a tým pádom v podstate aj ľuďom. A podstate mm, tá pomoc v životnom prostredí je dobrá, zníženie emisí, to je taktiež dobré, takže podarilo sa nám to. No a tie kompromisy, ktoré sú nám predkladané, s tými môžeme súhlasiť, no a viac komu nemôžem momentálne povedať. Ďakujeme, Evelyn. A teraz CEKR Daniel Dalton. Najprv urobíme kolo politické skupiny a potom už vidím, kolegovia na mňa mávajú, takže najprv politické skupiny. Ďakujem, vidím, že mám málo času, takže budem hovoriť rýchlo. Takže my vítame mnohé prvky toho eh, prepracovaného eh, nariadenia, tak poté to povedie k lepšej regulácii a myslíme si, že eh, skutočne toto sú e, dobre kroky, ktoré chystajú. Sú tu dva typy, e, dva druhy typového schválenia pre vozidla. Máme tu ťažké užitlové vozidla, ľahké užitlové vozidla a taktiež, čo sa týka toho, aby metán bol zaradený ako e, skleníkový plyn, tak s tým taktiež súhlasíme. Avšak to je veľká zmena a tu sa dostávam v podstate k tomu gro našej diskusie medzi tými spravodajcami. A síce ako budeme robiť tieto rozhodnutia som delegovaných aktov, nejakých základného aktu? Ako to budeme teda robiť? No a z môjho pohľadu, a na to sa zhodneme ako celá politická skupina, myslíme si, že akokoľvek čas naredenia pokiaľ, kde sa stanovujú nejaké limitné hodnoty, to by malo prebiehať prostredníctvom spolu, spolurozhodovania. Myslíme si, že žiadne delegované akty. Malo by sa o tom rozhodovať spoločne všetci spoluzákonodárci. No a čo sa týka nejakých ehm, z, z konkrétnych zmien ako testovacie metódy a tak ďalej. Dobre, tam môžu byť delegované akty, to môžeme prenechať komisii. Ale pokiaľ sa budú stanovať limitné hodnoty, Vždy by to malo presred, prebehnúť prostredníctvom procesu spolurozhodovania. Ďalej. Tam máme e, povinné merače e, spotreby, e, spotreby paliva. Tam, to je, tam nemáme spoločný prístup. Ehm, sú tam teda rôzne argumenty. Poprvé, náklady. Niekto hovorí, väčšine aut už to predsa je, takže tam nebudú žiadne dotočné náklady. Dobre, ale určité náklady tam určite budú, pretože pokiaľ ten systém tých meračov bude povinný, tak tam musíme zavesť aj nejaké konkrétne technické požiadavky, ktoré potom ľudia musia plniť. No a tí, ktorých nebudú plniť, tak budú musieť ten svoj systém zmeniť, aby ich plnili. Takže to bude obnášať určité náklady. No a po druhé, je to e, skutočne obrovský problém pre e, tých, čo e, produkujú v malom. Oni ne, nevkladajú do svojich aut e, teda budované počítače. A mne sa príliš nepáči, že by sme ich teda, e, nutili tam zabudovávať takéto merače. Ja nesom proti takýmto meračom e, spotreby paliva ale bolo by neliberálne ich do toho nútiť. A myslím si, že trh si to musí rozhodnúť sám. Pokiaľ ľudia tam tie merače chcú mať zabudované, tak nech si ich tam zabudujú a v tom prípade si za to môžu priplatiť. A toto je e, taká červená hranica pre našu politickú skupinu. Máme to dosť kategorické stanovisko. Takže pokúsime sa teda dať e, o tom s vami diskutovať. Ďakujem, Daniel Dalton. Vyzerá to tak, že máte jasný názor na tieto body v rámci politickej skupiny. Ďalej Dita Charanzová za ALDE. Ďakujem za slovo. Ďakujem za tieto návrhy, ktoré moja politická skupina bohužiaľ nemôže podporiť. Ako povedal Daniel, zatiaľ čo tie merače spotreby paliva môžu byť užitočné, ale pokiaľ mali povinné, tak to tu obnáša veľa problémov. Napríklad úvodné ustanovenie 6b hovorí o potenciálnych problémoch. Napríklad žiadosť o um, trvalú viditeľnosť. Znamená to tak, že palubná doska musí byť úplne predizajnovaná, aby v podstate uh, ukazovali uh, ten merež spotreby pohných môd v podstate hneď vedľa uh, ukazateľa rýchlosti. Ďalej, GPS bude e, musieť ukazovať, že tento údaj napriek tomu, pokiaľ bude vypnutá. Ďalej, rozdiel medzi e, tou e, aktuálnou spotrebou a priemernou spotrebou. E, ako to tam chceme ošetriť? Myslím si, že tu by sme museli vytvoriť e, celoeurópske, nové celoeurópske štandardy ohľadom toho, ako merať tieto hodnoty. No a na záver, pre britských kolegov, chcem povedať, že ten kolega FCM, rečisto pohodných mod, e, definuje e, na základe teda metrického systému. A mne by sa páčilo, keď v Spojenom kráľovstve sa taktiež radia týmto metrickým e, systémom, ale oni ho nepoužívajú. Takže zakladá sa to na kilometroch, ale tam sú vodiči, ktorí sú zvykli vidieť míle a nie kilometre. Ďalej nie som presvedčená e, hodnotením e, vplyvu komisie ktoré teda ukazujú na to, že by tento systém mal byť povinný. Ďalej, sa týka delegovaných aktov, tak nebudem opakovať tie námetky, ktoré už tu zazneli. Chcem iba podať, že si nemyslím, že by sa mali Prosím som delegovaných aktov stanovovať nové emisné štandardy. Ďakujem, takže to bolo jasné. Teraz Pascal Duron za zelených. Je vy, je, Ja chcem hovoriť za zelených veľmi kratučko, poviem len toľko, že samozrejme s veľkým potešením počúvam to, do aký miery je potrebné zohľadniť ekológiu, ako je to jedna z priorít. Je to úplne super, už len preto som spokojný, že som prišiel, že som mohol toto počuť. Stalo to za to, že som prišiel. Už len počuť to, ako je pre nich ekológia dôležitá. Samozrejme, niečo bez nákladov, všetko niečo stojí. Stále opakujeme, že snaha pokúsiť sa uh, E, zaviesť veci a znižiť spotrebu a tak reagovať na výzvy, ktoré prinášajú klimatické zmeny. Ale nikdy do toho nehovoríme. Nehovoríme o tom, že ak to nebudeme rešpektovať, budeme nadalej prispievať k zhoršovaniu životného prostredia, že to prináša oveľa vyššie náklady. Čiže uh, treba raz prestať stále hovoriť iba o nákladoch a E, zohľadniť aj externality a náklady toho, ak nebudeme dodržiavať ochranu životného prostredia. Áno, automobilové vozidlá znečisťujú a áno, musíme znižiť emisie skleníkových plynov. Je to povinnosť jednak pre ochranu zdravia, ale aj pre naše hospodárstvo a európske hospodárstvo ako také. Čiže ja by som bola rada, aby jedného dňa sa tu diskutovalo na základe reálnych nákladov na jednej strane, na druhej strane. A nie len hovoriť o tom, že áno, keď budeme chrániť niečo a snažiť sa znižovať emisie skleníkových plynov, že to bude niečo stať. Áno, samozrejme niečo to bude stať, ale pripomínam, že emisia znečisovanie časticami e, vo Francúzsku, tu nehovoríme o ekologických organizáciách, ale hovoríme podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, spôsobuje ročne 15 tisíc predčasných umrtí a e, má to stále väčšie náklady zdravotné, pretože obyvateľstvo je stále viac citlivejšie na znečistené ovzdušie. Takže musíme nájsť správnu rovnováhu, ale dobre, no to už je zajtra túto otázku jednoducho nevyriešime. To bude trvať dlhšie. Ďakujem. Ďakujem, Paskal. Áno, som si istá, že sú tu aktualizované štúdie ohľadom nákladov na povinný systém a taktiež ohľadom toho, aký to bude mať dopad na životné prostredie. Možno ich niekde môžete vyhrabať a priniesť. A teraz tam slovo Nikolovi Dantimu za sociálnodemokratov. Ďakujem, pani predsednička. Takže Rád by som vyjadril spokojnosť, pretože mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré som poslal ja ohľadom oprav, ktoré teda neboli v stanovisku, tak, tak teraz boli zohľadnené. Ohľadom metánu a ďalších, e, e, ďalších plynov, a my sme skutočne tu vyvinuli obrovské úsilie aj u nás v Taliansku a taktiež v iných krajinách, aby sme mali distribučnú sieť metánu, to, pretože tam dochádza k menšiemu znečisťovaniu, než je tomu v bežne používaných palivách. A taktiež chcem e, zdôrazniť prípravu merania emisí CO2 dve, to zatiaľ nie je realizovateľné v prípade metánu a ďalších plynov. Takže áno, boli tam určité pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zohľadnené a myslím si, že metán určite znečisťuje životné prostredie rovnako ako iné e, paliva, avšak je rozdiel medzi vozidlom, ktoré využíva metán a ktoré, alebo ktoré využíva nejaké iné palivo. No a predovšetkým v krajinách, kde, bohužiaľ, alebo našťastie, nemajú také podnebie, kde e, že tam, kde má také podnebie, že tam prší e, málo a v podstate má tam sucho a potom sa objem e, alebo obsah metánu v ovzduši vyšplhá veľmi vysoko. Takže skutočne je treba vytvoriť distribučnú sieť, aby sme potom zamedzili vysokým hodnotám metánu vo vzduchu. Mali by sme prestať ehm, porovnávať tieto jednotlivé typy paliva, pretože ehm, takto to vyzerá. No a čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tak dúfam, že až sa to bude hotové, tak ma to tak s tým spokojný. Ďakujem. Teraz bude hovoriť Evelyn Gebhardt. Ďakujem, Pascal, nie len zelení, ale aj sociálne demokrati chcú mať zdravé životné prostredie, to je predsa jasné, je to dôležité pre všetkých, ale chcel by som zdôrazniť jednu vec. Kvalita vzduchu a emisie súvisia veľmi úzko aj so spotrebou paliva pohonných látok e, vo vozidlách. No a my sme sa dozvedeli z posledných štúdií, že to, čo sa udáva, to, čo podniky udávajú a aká je e, sú v podstate e, konkrétna reálna spotreba, tak tieto dva údaje sa rozchádzajú. Takže je treba vytvoriť spoločné meracie metódy, tak aby v podstate týmto nebol spotrebiteľ podvádzaný. No a sociálni demokrati stále hovoria, nie o tejto oblasti, ale vo všetkých, že pokiaľ sa zadáva nejaké dopadové štúdie, tak nie treba sa to pozerať len z jedného úhlu, ale v podstate všeobecne by to bol taký holistický prístup. A hovorím Paskalovi teda dobre, dopadové štúdie, to nie je len o to, aký to bude mať dopad na podniky, aké to, aké to bude naše strany náklady, ale musíme sa opýtať aj, aký to bude mať dopad na životné prostredie. Možno to pomôže životnému prostrediu, možno tam budú nižšie náklady e, pre iné oblasti. Takže všetko toto musíme zohľadniť. No a to sa týka všeobecne dopadových štúdií. My to stále opakujeme. Nepozerajme sa len na hospodárske aspekty. Je treba sa pozrieť na celkovú situáciu. Čo nám to prinesie? Čo to možno jedného stojí, ale na druhej strane, kde zase dôjde k v podstate tomu, že ušetríme a môže stať priaznivý dopad na životnú, na kvalitu života ľudí. Ďakujem a teraz Maria Grapini. Len veľmi stručné chcela by som spomenúť jednu vec. Možno si to musíme pripomenúť, aj keď to tom všetci vieme. Je lepšie robiť prevenciu ako následnú liečbu. Prevencia je vždy lacnejšia ako následná náprava, čiže prevencia cez ochranu životného prostredia určite stojí menej. Mm, samozrejme musíme zobrať náklady v bode X, kedy investujeme do ochrany životného prostredia, ale zároveň musíme zohľadniť aj náklady na neochranu životného prostredia z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, že keď budete meniť systém, tak to prinesie náklady. A potom sa počíta v podstate e, návratnosť týchto investícií, ale e, mm, musíme v podstate e, zvažovať e, náklady investícií do ochrany životného prostredia ako niečo pozitívne a e, či sme zľava, či správa, či sme za zelených alebo nie. Je potrebné si povedať, že prioritou je ochrana životného prostredia a jednoducho určité škody jednoducho sú nenapraviteľné. A tu ide o ľudské životy. Tu sa jedná o E, zabezpečenie akýsi rovnováhy v prírode je tu veľmi ťažko hľadať. Ja neviem, kto robil toto hodnotenie dopadov, ale ja to nikdy nevnímam tak, že keď robím investíciu, bude ma to stať toľko a toľko. Musím si rovno aj povedať, čo ma bude stať, keď nebudem investovať do životného prostredia a uh, musíme tú investíciu v podstate umoriť za nejaké obdobie 6-7 rokov a zistiť, aký to bude mať dopad. Ďakujem pekne. Madame Grappini, za vašu pripomienku. Ak už nikto nemá nejakú pripomienku, tak budeme o tomto hlasovať 29. júna, pretože v Envy eh, ako gestčnom výbore sa bude hlasovať 15. júla, ak nemáte nič do rôzneho. Tak končím výnimočne naše rokovanie skôr, ako bolo naplánované. Ďakujem kolegovia.